od 14. októbra. V súlade s pravidlom 3 odseku 3 a 4 výbor Jury na svojej schôdzi 10. októbra 2011 schválil povarovacie listiny a navrhol jednomyselne potvrdiť platnosť mandátov Andrej Zanony, s platnosťou od 19. júla 2011, ďalej Filipa de Bakera s platnosťou od 7. septembra 2011, Auke e, Ziliestri s platnosťou od 13. septembra 2011 a Mikaela Gustafsona s platnosťou od 22. septembra 2011. Preto navrhujem potvrdiť platnosť týchto mandátov sú prosím nejaké e, žiadosti o vystúpenie, nejaké vyjadrenia na margo týchto návrhov? Ak nie, považujeme platnosť týchto mandátov za schválenú a potvrdenú a srdečne vítame týchto nových kolegov.